mohli by eh, vlastne byť zabité v samotnom štáte, tam, kde eh, tieto zvieratá eh, proste prežili patričnú časť svojho života